Dear colleagues, uh, good afternoon. Kolegovia, príjemné popoludne Začneme bodom 1, schválením programu a chcem vám predložiť následujúce zmeny návrhu programu bod 4 e, tabuliek EU Justice o, o 10 o miesto o 5. Ak nie sú námietky, tak to um, teda schválime. To porovnáci prehľad EU vo viesť justície za rok 2017. Tlmočenie z chorvačtiny a galštiny e, tu nebude. Pokiaľ ide o odporúčania e, e, koordinátorov 5. februára, je to v dokumentoch potom menovanie spravodajcov. Monika Makovej bola menovaná ako spravodajkyňa pre Schengen Aki, pokiaľ ide o informačný systém Schengenu Bulharskej republiky. Uh, a potom je tu menovanie pre stanovisko pán Sigones ako spravodajca, pokiaľ ide o dovoz kultúrnych statkov. Ak teda tieto odporúčania výborov sú schválené, áno, sú, tak potom prejdeme k schváleniu z, e, zápisnice z 8. mája a 27. a 28. novembra. Ak nie sú námietky, tak tieto zápisnice sú schválené. Chápem to tak, že pani Macula má faktickú pripomienku. Berta, nech sa páči. Ďakujem, Klod, ďakujem, pán predseda. Predtým, ako začneme, chcela by som veľmi stručne vyjadriť moje znepokojenie, že po 5 mesiacov po, po poprave novinárky na Malte a ostatných e, novinárov, ktorí boli zavraždení, Jan Kučiaka e, bol popravený, bol to protikorupčný novinár a spolu so svojou priateľkou má 27 rokov včera na Slovensku. To je nepriateľné a preto žiadame výbor, aby sme tu mali e, minútu ticha e, na ich počesť e, smerom k ich dedičstvu a aby sme zopakovali svetu, že právo zákona, demokracia a sloboda prejavu sú základné kamene našej Európskej únie a nebudeme akceptovať to, že sa to nejak poruší. Takže dnes žialime, ale zajtra budeme pokračovať a budeme žiadať, aby sa kroky na nápravu. Ďakujem pekne. Pani Mecula. Ďakujeme za túto pripomienku. Čiže na návrh pani Mecula budeme mať minútu ticha za slovenského novinára Jana Kuciaka, 27-ročného. Čiže minúta ticha, postavíme sa a teda vzdáme mu hold. Thank you, colleagues. So, colleagues, we now move to... Kolegovia, takže teraz prejdem k prvému bodu od dnešného programu. A to je eh, pani Helga Stevens má dva návrhy odporúčaní. Rozhodnutie rady o zavretí eh, v mene Európskej únie dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu a dodatočný protokol, takže len pripomeniem, e, že je to spoločný postup. Takže najskôr dám slovo pani spravodajkyni, pani Stevens a potom tieňovým spravodajcom. A potom tu bude stanovisko právnej služby. Takže e, Odozdávam slovo Helge, aby nám predstavila svoju správu. Ďakujem. Thank you, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj kolegom. Chcela by som predstaviť dve správy, ktoré sa týkajú predchádzaniu terorizmu. Boj proti terorizmu je globálny a musíme konať spoločne. Uh, spolu s našimi partnermi. Moj, moja kolegyňa pani Holmajer e, tiež e, je spolu s pravodajkyňou a dosiahli sme značný progre, pokrok, pokiaľ ide o predchádzanie terorizmu. Je to z marca 2017 a chápem to tak, že Rada Európy vo svojom dohovore a v dodatočnom protokole že toto už bolo podpísané 22. E, oktobra 2015 v Riga a Lotyšsku Rada potom požadovala 18. decembra 2017, aby Európsky parlament e, vydal a schválil tieto rozhodnutia rady, o ktorých dnes diskutujeme. E, chcem zdôrazniť, že tieto dve, dva texty sa sústredujú na spoluprácu s partnermi mimo EÚ a že sú tu aj otázky trestného zákona a rezolúcie OSN 20179 z roku 2014 Dodatočný protokol k dohovoru rády e, e, hovorí o niektorých krokoch e, vrátane združovaní skupín, boji proti terorizmu, ktorí budú mať školenia na boj proti terorizmu, budú cestovať do zahraničia a týka sa to aj financovania alebo organizovania za týmto účelom. Toto je v súlade so smernicou boje proti terorizmu a ako som povedala v úvode, otázka e, zahraničných e, bojovníkov proti terorizmu je kľúčová a všetky členské krajiny Rady Európy chcú riešiť tento nový fenomén. Toto posilní bezpečnosť a opatrenia na boj proti terorizmu aj mimo hraníc EÚ. Tento protokol poskytuje sieť 24 národných kontaktných bodoch a uľahčuje sa výmena informácií. Je dôležité spomenúť, že Rada Európy aj členské krajiny už vytvorili takúto sieť e, s národnými kontaktnými bodmi, e, ktoré sú operatívne od decembra 2016. Okrem toho rada navrhuje, aby Európa alebo kontaktným bodom pre Európsku úniu, ja toto podporujem, a navrhujem, aby parlament s týmto toto schválil. Ďakujem za pozornosť. V poriadku, ďakujem Helga, to sú vaše odporúčania. A teraz, ak pop- môžem poprosiť ďalšieho ročníka. Pán Štitina potom, najskôr vy, potom Anna Gomez, takže Tomáš Dudovský, nech sa páči. Pán Tošenovský, ďakujem pekne, ďakujem všetkým za túto správu. Myslím si, že boj proti terorizmu je komplexná otázka. Dúfam, že v budúcnosti budeme viac premýšľať popri zavádeniu trestnosti, ďalších trestných činoch, účasť na zhromaždeniach alebo na skupinách, ktoré majú teroristický účel, absolvovanie výcviku a vycestovanie, zhromažďovanie prostriedkov, že sa budeme zaoberať viac problému radikalizácie a trestnosťou zverejňovania rôznych návodov a víziev, ktoré vyzývajú k radikalizácii, pretože v mnohých členských krajinách je a bol problém s tým, že sa policia tým nezaoberala, že odkladala tieto prípady že šlo o len mm, jednotlivé vyjadrenia. Na základe toho nebolo možné, aby sa dotyčný radikalizoval. Ale vy ste sa pozreli na túto vec ako celok a mm, vtedy sa zistí, že mnohí z týchto ľudia, ľudí odchádzali do Sýrie, kde bojovali na základe rôznych emócií, víziev a rôznych dojmov ktoré získavali z rôznych videí natočených i spolubojovníkmi, ktorí už v Sýrii dávno boli. Myslím si, že toto je nová vec a musíme jej čeliť a tiež musíme čeliť financovaniu terorizmu. Nejde o financovanie z klasických finančných zdrojov, ale často je to financované s kryptomenou. Čiže nejaký briefing so zástupcami tajných služieb, z Česka, ktorí nás upozorňovali, že by sme sa skutočne mali sústrediť na túto problematiku, pretože nie je to ojedinelý prípad, kedy začalo dochádzať k zhromažďovaniu finančných prostriedkov napríklad na cesty teroristov v rôznych kryptomenách, bitcoinoch alebo iných menách a myslím si, že to je Ďalšia dôležitá vec. Inak vítam túto správu, ďakujem pani spravodajkyni za odvedenú prácu a dúfam a pevne verím, že takýmto spôsobom najlepšie reagujeme na výzvu európskych občanov, aby Európska únia konala a začala dôsledne bojovať proti terorizmu. Pán Štetina. Ana Gomez pôjde najskôr, len aby sme tu mali rovnováhu. Je to v poriadku? Ána, nech sa páči. Najskôr budem hovoriť e, za Katarínu Keniči, ktorá je tieňová spravodajkynia pre našu skupinu, nemohla prísť a požiadala ma, aby som prečítala následujúci text. Chce poďakovať pani Steven za prezentáciu týchto dvoch správ a vyjadruje ospravedlnenie alebo ľútosť nad tým, že nemohla dnes prísť. Teroristické útoky z posledných rokoch e, má e, cezhraničný charakter, vyjadruje si to medzinárodnú spoluprácu. Žiadna krajina nemôže bojovať s teroristami sama. Ako vieme, schválenie smernici na boj proti terorizmu je základom pre takúto spoluprácu na úrovni EÚ. Chceme bojovať proti radikalizácii a násilnému extrémizmu, spoločné pochopenie teroristických hrozieb a zločinov spojených s terorizmom E, je to spojené so zahraničnými teroristickými bojovníkmi. E, e, musíme teda prispôsobiť našu reakciu týmto hrozbám, schválenie týchto dohovorov je rozhodujúcim krokom smerom k posilnenej medzinárodnej cezhraničnej spolupráci. Ale práve som prečítala to, čo mi to, čo ma pani Keniče požiadala, ale chcem ešte dodať následovné. Áno, úplne súhlasím, že to je správne rozhodnutie. Europol musí byť kontaktným bodom, centrálnym bodom pre túto posilnenú spoluprácu ktorú sme vyzývali členské krajiny, aby začali táto spolupráca, je veľmi dôležitá aj e, s tretími e, stranami mimo EÚ. Okrem toho nemôžeme zanedbávať tu dopad vonkajších krokov, ktoré prispievajú k budovaniu takéhoto terorizmu. Ale musím povedať aj to, že, že nesmieme spadnúť do pasce, že za terorizmus budeme považovať všetko, čo vyhovuje týmto tretím hráčom, hlavne keď jednáme s totalitárnymi režimami, ktoré využívajú terorizmus ako ospravedlenie pre všetko ostatné. Chcem len pripomenúť, že napríklad pán Nelson Mandela bol kedysi označený za teroristu a on teroristom nebol. Bol to skutočný bojovník za slobodu, takže v tomto ohľade môžem povedať len toľko, že by som bola veľmi opatrná, aby tak ako Česká republika to urobila, niekoho vydala do Turecka na základe toho, že tam boli obvinenia z terorizmu, tak ako sa to stalo e, s pánom Salimuslim, ktorý e, je rešpektovaný sírsky líder, bojujúci proti tomu najhoršiemu druhu terorizmu, ktorý sme kedy videli, asi ti dáš, ktorý teda jeho boj bol absolútne rozhodujúci a označenie e, tohto človeka za teroristu je škandál. Je tu diktatorský prístup, e, ktorého sme svetkami, ktorý narastá v Turecku, kde sa porušujú základné štandardy, kde teda očakávame, že Turecko by ich mal dodržiavať. Zároveň môžeme povedať, Turecko sa snažilo e, vyhostiť e, akademika pána Čaduka. A ďalší príklad je Etiópia, kde e, britský občan bol unesený a zostal vo vezení na základe údajného terorizmu. Musíme toto rozlišovať. Nemôžeme, aby sa toto zneužívalo teroristickými režimami. Ďakujem pekne, pán Štetina, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Najskôr mi dovolte, aby som sa poďakoval Anne. Hábim sa, že naša polícia zatkla pána muslima, tohto kurdského aktivistu, pred jedným či dvomi dňami. Nie je to terorista, je to kurdský bojovník proti ISISu. Nie je to možné, aby Nie je to prípustné, čo robí naša policia a ministerstvo vnútra. Dovolte mi poďakovať eh, spravodajkyni za návrh správy. Som presvedčený, že potrebujeme širokú spoluprácu v boji proti neustalej hrozbe terorizmu. Potrebujeme posilniť našu snahu v Európe a globálne, aby sme zabránili a ukončili terorizmus vo všetkých jeho formách. Naša spoločná zodpovednosť je zaručiť bezpečnosť našim občanom. To musí byť súčasť e, dohovoru a dodatočné protokoly v mene EÚ zlepšia našu spoluprácu nielen v takých potrebných veciach, ako sú výmena informácií, ale tiež v oblasti prevencie a ochrany obetí. Spoločne musíme poskytnúť efektívnu reakciu na hrozby, ktorí predstavujú zahraniční bojovníci. Dohovor a protokoly sú na to potrebnými prostriedkami dohovor a protokoly. Sú takýmito prostriedkami. V posledných rokoch Európska únia ukázala, že je schopná dosiahnuť veľký pokrok v zabezpečovaní únie, ale ešte potrebujeme pokračovať v hodnotení všetkých hrozieb, pokúsiť sa e, mať náskok, ho vyhodnotiť rizika a zároveň úspešne zabraňovať takýmto rizikám. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Niekto ďalší sa hlási o slovo? Ak nie, predtým ako pôjdeme ďalej? Nie, veľmi stručne, Tomáš. Anna. Prosím vás, vy ste e, spojili dve veci. Bola to skutočne požiadavka tureckej vlády a oni ho zobrali len do väzenia na, na túto požiadavku, ale nikto v mojej krajine nepovedal, že my ho pošleme do Turecka. A ja si myslím, že toto teda nemôžem hovoriť za České ministerstvo vnútra či vládu, ale e, jednoducho my ho nepošleme do Turecka, pretože je tu veľký tlak mnohých krajín, USA, eh, Norska, Nemecka a tak ďalej. Eh, úplne s vami súhlasím, že to nemôžeme použiť eh, túto teroristickú nálepku preto, aby sme niekoho, kto je v opozícii, dali do väzenia. Mm, to sa proste nedieje v demokratickej krajine. Dobre, ďakujem. Budeme o tom diskutovať. Toto bolo veľmi užitočné. Takže predtým, než odozdám slovo späť Helge, tak to bola otázka právomoci, príslušnosti. O tom budeme diskutovať s právnou službou. Takže najprv táto téma. Odozdám hm, slovo právnej službe, kde sedia. Áno, ďakujem za slovo. Právna služba Európskeho parlamentu si je vedomá stanoviska ostatných inštitúcií, komisie rady ohľadom otázky príslušnosti na uzavretie týchto dvoch doho- dohôd, dohovoru teda a dodatočného protokolu. Neboli sa požiadaní o právne stanovisko na túto tému, takže vám môžem predniesť len pár predbežných poznámok a pripomienok v oblasti EÚ alebo v EÚ máme už určité opatrenia, ktoré sa týkajú téme terorizmu a boja proti nemu. Máme celý zoznam takýchto opatrení, ktorý je súčasťou návrhu komisie v súvislosti e, s rozhodnutím Rady o uzavretí dohody a taktiež máme smernicu z roku 2017 540, číslo 541 ohľadom boja proti terorizmu, tá je tá najdôležitejšia, alebo tá posledná. Mnohé ustanovenia tejto smernice pokrývajú oblasť eh, dohovoru a taktiež jeho doplňujúceho protokolu. Podľa zmluvy o fungovaní Európskej únie únii má únia exkluzívnu právomoc ohľadom uzatvárania eh, dohôd, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti kompetencií No a na predbežnej báze môžem povedať, že sa zdá, že dohovor a doplňujúci e, protokol sa do veľkej miery prekrývajú s našimi vnútornými pravidlami v EÚ, takže je vidieť, že EÚ má e, výlučnú kompetenciu uzavrieť túto dohodu o pristúpení k dohovoru aj k doplňujúcemu protokolu, tak ako to navrhuje komisia. Takže toto len stručne. Samozrejme, že pokiaľ výbor má záujem o nejakú hĺbkovú a komplexnú analýzu tejto témy, tak sme na dispozícii. Ďakujem. Ďakujem. Uvidíme, ako sa hodíva spravodajkyňa. Takže ešte komisia rýchlo. Ďakujem. Áno, mám z komisie také inštrukcie, že na jednej strane ho, mám povedať, že vítame tento e, návrh zo strany tohto parlamentu a že prikladáte nášmu návrhu takú dôležitosť. Taktiež si myslíme, že skutočne toto je dôležitá problematika. A teraz e, už v podstate to vysvetlila vaša právna služba, prednesla naše vlastné argumenty, takže už o tom nemusím hovoriť ja, popísali to dobre. A komisia si stojí za týmito argumentami, ktoré tu zazneli a naďalej sme toho názoru, že je možné, alebo si vyhradzuje právo vykonať príslušné opatrenia. Nemali by sme sa nechať odradiť od príslušných krokov, ktoré predovšetkým súvisí s uzavretím e, týchto dvoch dohôd, týchto dvoch nástrojov. A ďakujeme za angažovanú prácu pani spravodajkyni Helge Stevens. Ďakujem teraz ešte rýchlo za radu. Ďakujem za slova. Rada má rovnaký názor ako to, čo je popísané v rozhodnutí o podpísaní dohovoru e, Rady Európy ohľadom boja proti turizmu a taktiež doplňujúca protokolu rozhodlo sa, že situácia sa od tej doby príliš nezmenila, tak aby sme kvôli tomu museli zmeniť naše stanovisko, náš prístup. A návrh rozhodnutia rady na uzavretie týchto dohôd by zaručil konzistentnosť formulácií v tomto texte. A to je všetko. Ďakujem. E, Monika, chceš sa tomu vyjadriť? Ja som si uvedomil, že si prišla trochu neskôr, takže prosím, máme čas. Milý pán predseda, chcel som povedať len toľko, že obsah dohovoru aj toho doplňujúceho protokolu ohľadom boja proti terorizmu. Myslím si, že všetko toto už bolo odsúhlasené v podstate vo forme smernice o boji proti terorizmu. Týka sa tu napríklad otázky toho, že treba bojovať napríklad e, proti eh, verbovaniu nových teroristov, nabadaniu teroristickým činom. Ďalej tu máme povinnosť vyšetrovať, ďalej eh, otázky alebo ustanovenia súvisia s propagandou terorizmu. My sme sa tým už hlbkovo zaoberali, takže si myslím, že to, čo je v texte Rady Európy, sme už aj my vložili do smernice o terorizme, takže sa to plne kryje. Ďakujem. Ešte sa, Mo- Monika, prosím, vypnite si mikrofón. Takže, teraz odozdávam slovo späť pani Stevens. Chcem poďakovať kolegom pán, predseda, predovšetkým teným spravodajcom a ďalším kolegom, ktorí spolupracovali som na tejto téme, taktiež právnej službe a ostatní, ktorí prispali do tohto procesu. Táto diskusia prebehla s tieňovými správodajcami a potom budeme hlasovať. Ďakujem Helga, ďakujem aj všetkým za účasť na diskusii. Lehota na pozmenujúce návrhy je 7. marca. Môžu byť len procedurálneho charakteru, ako som povedal. Ďakujem. Milí kolegovia, takže teraz tu máme body 7 až 14. Týka sa to nových psychoaktívnych látok ale informovali ma, že spravodajkyňa tu bude až o 6. Takže povedali sme majte, že by mohla prísť aj skôr, ale bohužiaľ príde až na 6. Takže body 7 až 14 prídu až po krátkej pauze. Prepačte, ospravedlňujem sa. Viem, že je neskoro, viem, že je pondelok večer, sú to body 7 až 14. Viem, že to nie je úplne ideálne pre poslancov, ktorí si vyhradili čas a prišli, a taktiež pre zamestnancov. Skutočne veľmi tvrdo pracujete, ja viem. Ale prosím, prerušme do 6. všetky tí, ktorí ste nadšenci do psychoaktívnych látok. Tak to by bolo dobre. Faktická pripomienka strany e, pani Mecoli. Áno, bolo by možné tu už predniesť stanovisko EPP, ešte predtým, než príde spravodajkyňa. Chcete spustiť takú predbežnú diskusiu za EPP? Ja nie som tiež spravodajkyňa. To by bol precedens, hovorí pán predseda. Neviem, či je vhodné takýto precedens túto zavádzať. To by mohlo byť dosť znepokojivé. Ale skúsili ste to. Taktiež je tu bod 15, kolegovia, ten je od Sepole. Alebo to je na zajtra? Takže o 6. Ktorý nemôžete počkať, tak, tak e, vás nekritizujem, ale ja tu budem. We'll check the quorum. Don't all leave at once. Thank you, 1800. Another 10 minutes. Maite, you're here. Colleagues, the rapporteur... Ale Majte prišla, spravodajkyňa, takže kolegovia, tí, ktorí ste boli trpezliví, tak ste sa dočkali. Vaša trpezlivosť bola odmenená, spravodajkyňa sa dostavila. Okay. Okay, but, but the rapporteur is here. So, um, colleagues, as the... Takže, milí kolegovia, spravodajkyňa sa usádza, už sa teda uberá ku svojej stoličke. A ja to teda uvediem. Máme tu body 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14. Všetky sa týkajú nových psychoaktívnych látok. Tu teda príslušné spisy na túto tému. Máme tu navrh e, vykonávacieho rozhodnutia rady ohľadom siedmých látok. E, tam sa hovorí o kontrolných opatreniach v členských štátoch a parlament bol požiadaný o stanovisko v rámci konsultačného postupu. Takže spravodajkyňou pre všetky tieto sedem spisov je Majte Pagathartundu a, a Niektoré tieto látky mali byť súčasťou rozsahu pôsobnosti Medzinárodného dohovoru pre kontrolu týchto látok. Máme tu taktiež predsedníctvo Rady a komisie. Pozvali sme ich, pardon, ale nedostavili sa. Ale, pardon, komisia tu je. Takže, ale samozrejme, spravodajkňa tu je, to je to najdôležitejšie. A celý tento môj pomalý úvod bol dostatočne pomlná, aby som aj to pripravila. Mohol by som prečítať všetky tie spisy. Ďakujem, pán predseda, už som pripravená. Áno, ďakujem kolegovia za vašu trpezlivosť. Ďakujem pekne, veľmi stručne vás budem informovať o tom, ako pracovná skupina pre narkotika a psychoaktívne látky, ktorá vlastne pôsobí v Zoku, tak sa zasadla vo Viedni na svojom 61. stretnutí s cieľom zaradiť 12 nových psychoaktívnych látok do dohovoru z roku 1961. Takže takýmto spôsobom sa vlastne aktualizuje tento dohovor, ktorý má ešte technický protokol z roku 72. Je to veľmi technické, ale vlastne reaguje to aj na ehm, odporúčanie VHO a takisto je to odporúčanie pre generálneho tajomníka OSN z 8. decembra 2017, takže to je veľmi čerstvý dokument, takže hovorí to o zaradení týchto 12 ďalších látok na zoznam e, týchto dvoch dohovorov. A práve preto tento marec členské štáty budú môcť hlasovať na e, tomto zasadnutí. Predpokladáme, že by mali predložiť alebo zastávať jednotnú pozíciu ako zástupcovia Európskej únie, ktorí tam budú v našom mene konať. Európska únia ako taká nie je členom k týmto alebo signatárom týchto dohovorov, takže tam budú len členské štáty. V jadre týchto iniciatív sa navrhuje, aby sme navrhli 7 nových látok, psychoaktívnych látok, ktoré majú byť eh, zaradené do programu kontrol na celoeurópskej úrovni. Rada predložila návrh na, na vykonávacie rozhodnutie, ktoré súvisí s týmito novými siedmimi psychoaktívnymi látkami a z pohľadu výboru LIBE chceme schváliť tento návrh ako vlastne sedem paralelných návrhov správ, vlastne pre každú jednu látku bude každá správa, alebo každá správa bude mať e, jednu látku. Bereme to tak, že pre Európsku úniu je to pozitívny prvok, to hovorím ako predkladateľka týchto správ, a zároveň, podobne ako sme konali aj pri ostatných psychoaktívnych látkach v minulosti, tak e, to najvhodnejšie alebo najúčinnejšie aby sme zabezpečili rýchle schválenie týchto látok, je to, aby sme to dokázali schváliť bez pozmenujúcich návrhov. Ja navrhujem, aby sme s podporou tieňových spravodajcov e, pokračovali, alebo teda schvalovali čo najrychlejšie e, jednak tieto dokumenty na výbore LIBE a potom aj na pléne, a to čím skôr a to z dôvodu, eh, iba, alebo teda pre väčšie informácie poviem, že v roku 2015 sa um, identifikoval celý súbor nových látok, eh, v roku 2016 zase to bolo ešte väčší počet látok, ktoré boli uh, identifikované a preto je nevyhnutné, aby sme aktualizovali tieto zoznamy a aby sme zaradili aj nové látky na tieto zoznamy. Je to naozaj niečo veľmi žiaduce z pohľadu ochrany verejného zdravia. Ďakujem veľmi pekne, Majte. To bolo naozaj to bol dostatočne komplexný úvod pre tých kolegov, ktorí e, nesledujú túto e, správu alebo túto tematiku a chápem to tak, že žiadaš, aby tam bolo čo najmenej pozmeňujúcich návrhov, alebo teda ideálne žiadne pozmeňujúce návrhy. Nie sú tu žiadni kolegovia, ktorí by hovorili ako tieňoví spravodajcovia, e, ktorí by mohli vystúpiť k tomuto, takže ak niekto chce vystúpiť Roberta a v mene tieňových spravodajcov EPP, nech sa páči, áno, ja hovorím v mene nášho tieňového spravodajca, spravodajkyne Brice Hortefe, ktorá je v Libanone a ospravedlňuje sa za to, že tu nemôže byť. V prvom rade mi dovolte teda poďakovať v mene nášho tieňového spravodajcu za predstavenie týchto správ, čo sa týka týchto siedmých vykonávacích rozhodnutí rady. Náš tieňový spravodajca chce poznamenať, že obeh týchto psychoaktívnych látok v Európskej únii um, je už e, pomerne aktívne, zabilo to 196 ľudí od roku 2013. Niektoré tieto látky sú veľmi podobné heroínu. Výsledky e, vedeckého výboru MCDDA sú veľmi jednoznačné, má to život ohrozujúcu toxicitu tá toxicita týchto látok je veľmi vysoká. Viaceré správy naznačujú aj to, že organizované e, zločinecké skupiny sa zapájajú do obchodu s týmito látkami a práve preto naštívili spravodajcovia aj celá EPP podporujú zavedenie a zradenie týchto látok na e, zoznamy a podporujú väčšiu spoluprácu medzi členskými štátmi v tejto téme. Ďakujem pekne. Máme niekoho ďalšieho, kto by sa vyjadril ešte v mene ostatných skupín. Dobre, tak dovolte mi ešte poznamenať, že tu máme aj zastupcov predsedníctva komisie, predsedníctvo, nech sa páči. Helga, Helga eh, hlási sa, hlásila sa o slovo. Pani Stimec, nech sa páči, za EKR. Ďakujem za slovo, predseda. Veľmi rada by som poďakovala spravodajkyni za veľmi dobrú správu, ktorá spozostáva z viacerých spisov. Ja plne podporujem tento spis. Je to skutočne veľmi technický spis a preto by som veľmi bola rada, keby čo najrychlejšie to bolo e, uzavreté, aby sme mohli po, bez bezmysel návrhy, ale voda by bol čo najmenej, aby sme to mohli rýchlo uzavrieť. Ďakujem. Thank you. Okay, a quick word from the Ďakujem pekne, ešte pár slov od e, predsedníctva rady, nech sa páči. Príjemné popoludne, podvečer. Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, dovolte mi informovať vás stručne o tom, ako sa vyvíja práca v Rade Európskej únie v spojitosti s prípravou a účasti členských štátov Európskej únie na 62. zasadnutí Medzárodnej komisie pre e, drogy a psychoaktívne látky. Zodpovedná pracovná skupina je horizontálna pracovná skupina pre drogy, e, ktorá pracovala na tejto téme a venovala sa týmto témam na svojich zasadnutiach v januári a februári a momentálne pripravuje svoje tretie zasadnutie, ktoré sa uskutoční 1. marca, teda tento týždeň, v spojitosti s účasťou na e, ďalšom zasadnutí Európska komisia predložila návrh pre rozhodnutie rady ohľadom toho, aké, aká pozícia má byť schválená na úrovni Európskej únie pre 61 eh, plenárne zasadnutie CMD, tak aby sme zaradili tieto látky pod jednotný dohovor o boji proti narkotikám a drogám z roku 1961, doplnený a pozmenený protokolom z roku 1972 a zároveň dohovorom o psychotropných látkach z roku 1971. Ehm, návrh je postavený na odporúčaní VHO a zároveň je to odporúčanie generálnemu tajomníkovi OSN z decembra 2017, aby sme zaradili 12 ďalších látok na ehm, zodpovedajúce zoznamy dohovorov OSN rada podporila túto potrebu, aby sme e, zaujali jednotnú pozíciu v mene Európskej únie na CMD. Toto je naozaj veľmi dôležité, pretože rozhodnutia, ktoré budú prijaté o zaradení týchto 12 látok na zoznamy, majú priamy dopad na európsku legislatívu o drogách a pritom zároveň umožňujú členským štátom hovoriť jednotným hlasom vo Viedni. Vo februári horizontálna pracovná skupina pre drogy sa zhodla na dohode pre tento návrh, ktorá bude formálne schválená radou ministrov JAI eh, 7. a 8. marca Takisto v spojitosti so 61. CMD horizontálna pracovná skupina pre drogy sa e, venovala téme návrhu uznesenia, ktoré pripravilo Fínsko, ktoré bolo predložené ako európsk, návrh európskeho uznesenia pre zasadnutie CMD. A e, cieľom tohoto uznesenia je podporiť úlohu, ktorú zohrávajú e, drogové analytické laboratória pri implementovaní eh, týchto rozhodnutí o zraďovaní látok na úrovni CMD. Eh, celkový rastúci dopyt po zraďovaní takýchto látok zdôrazňuje potrebu, aby sme rozšírili a posilnili úlohu laboratórií v ich práce. Práve preto uznesenie vyzýva, aby signatárske krajiny posilnili národné analytické laboratória a zároveň aby vyvinuli úsilie eh, smerom k účinnej výmene forenzných informácií medzi laboratóriami ohľadom nedávno zaradených látok, a to vrátanie výskumu a analýzy trendov. Na okraji eh, CMD, alebo teda popri zasadnutí CMD predsedníctvo spolu s Európskou komisiou organizujú aj eh, ďalšie podujatie eh, Európskej únie pre drogy a psychoaktívne látky Zasadnutie plenárne CMD je aj dobrou príležitosťou pre bilaterálne stretnutia medzi Európskou úniou a ostatnými členskými štátmi EÚ. A pravidelný dialog o drogách e, s Brazíliou sa uskutoční tiež, rovnako ako aj konzultácie s USA, Ruskom a ďalšími členskými štátmi OSN. A ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán Sekov. A teraz pán Mihok z komisie, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že nemá smysel byť veľmi technické, zachádzať do detailov. Dovolte mi povedať také dva body. Prvým bodom je, že áno, ako sme počuli, tieto látky sú mimoriadne silné a mimoriadne nebezpečné. Práve preto je veľmi dôležité, aby sme konali rýchlo a aby sme ich dostali pod kontrolu. Práve preto chcem poďakovať spravodajkyni aj výboru za to, že si osvojili túto tému a že konajú rýchlo. A druhý bod, možno také vysvetlenie, prečo navrhujeme, aby sme kontrolovali týchto 7 látok na európskej úrovni, keď máme vlastne paralelne aj medzárodné dohovory. Ako určite viete, návrh komisie sa opiera o rizikovú analýzu, ktorú vykonala MCDDA a ako nále sme videli túto rizikovú analýzu, tak komisia musí následne aj predložiť návrhy a minimálne musí teda vysvetliť, prečo nenavrhuje konanie v dôsledku rizikovej analýzy, ale z rizikovej analýzy vyplynula jasná potreba konať na úrovni komisie. Na druhej strane na, načasovanie na medzinárodnej úrovni nebolo veľmi dobre pripravené v septembri, keď sme vykonali analýzu rizik. Nebolo úplne jasné, ktoré látky budú navrhované ako zradené na kontrolné zoznamy. Ani dnes ešte presne nevieme, ktoré látky budú schválené v rámci zasadnutia Medzárodnej komisie pre narkotika. A preto si myslíme, že je dôležité, aby sme konali a aby sme pokračovali v tejto práci ohľadom zradenia týchto siedmých látok na zoznamy a to paralelne s procesmi, ktoré prebiehajú na medzinárodnej úrovni. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Myslím, že môžeme vrátiť slovo ešte pani spravodajkyni pre záverečné vyjadrenie k tejto téme. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Myslím si, že všetci si veľmi dobre uvedomujeme, akú vysokú dôležitosť tento, e, tieto látky e, zohrávajú a zároveň, aby sme túto tému vyriešili čo najrychlejšie, tak aby sme dokázali prijať rozhodnutia hľadom týchto látok a verím, že to pôjde čo najrychlejšie, čo najúčinnejšie. Ďakujem všetkým. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne pani spravodajkyni aj všetkým kolegom, ktoré sa vyjadrili. Tým môžeme uzavrieť dnešnú popoludnejšiu časť rokovania. Začíname zajtra ráno s, s našim programom. Pokračujeme o 9. Budeme mať stretnutie s Cepolom. Sekretariát ma len informuje, že zajtra je štrajk, aby ste o tom vedeli, aby ste to zobrali na vedomie, neviem presne, čo to znamená, ale rovnako je aj veľká zima. Vy neštrajkujete, ale Brusel štrajkuje. Neviem, čo to presne znamená. Asi treba vyraziť do práce skôr. Podľa všetkého, že je zajtra všeobecný štrajk, generálny štrajk, tak aby ste o tom vedeli, keď si budete plánovať vašu cestu. Ďakujem pekne kolegom za vašu trpezlivosť a za to, že sme dokázali sa prehriť s touto prácou. Vidíme sa zajtra.